many people here, okay. so I don't think yeah, going to be yeah. a big debate. Začneme s našim spoločným zasadnutím výborov uh, pre rozvoj a FAM. Prvý bod uh, štúdia o Európskom akčnom pláne pre rodovú rovnosť na roky 2016-2020. V prvom roku E, prezentácia výskumným oddelením Európskeho parlamentu EPRS. Vítame zástupcov alebo členov e, oboch výborov na tomto spoločnom zasadnutí a naozaj je potešením byť spolu predsedničkou spolu s Lindou McEvin, predsedničkou rozvojového výboru. Je to dôležitý spis pre obe, oba naše výbory, pretože každý e, chce propagovať rodovú rovnosť. Je to jedna zo základných hodnot EÚ vo, vo všetkých politických oblastiach a e, pri všetkých akciách. E, začali sme na tomto e, spise pracovať už počas prvého workshopu 25. septembra to bolo a potom aj 10. oktobra druhýkrát a dnes si vypočujeme doktorku Joannides ex post vyhodnocovanie, oddelenie tohto výskumného, výskumnej služby Európskeho parlamentu a ona nám povie, aká je situácia, čo sa týka uplatňovania tohto akčného plánu pre rodovú rovnosť. Nech sa páči, pani doktorka, máte tak 15-20 minút. Ďakujem pekne za slovo aj za príležitosť, pani e, spolupredsednička. Naozaj bolo potešením robiť na tejto správe pre vaše výbory. Ide o veľmi dôležitú otázku, o tom nie je pochyb. Ako viete, ex post hodnotiace oddelenie to robí automatické, sprevádza to implementačné správy alebo správy o uplatňovaní táto správa má tri ciele. E, pozrieť sa na súčasnú situáciu a na to, čo sa dosiahlo doteraz. Dúfam, že sa mi to podarí spojazniť. PowerPointovú prezentáciu. Ah, Asi to len správne nasmerovať. Takže tri ciele. Poprvé pozrieť sa na to, čo sa dosiahlo v rámci GAP 2, nový e, akčný plán pre rodovú rovnosť. O tom dnes budeme hovoriť a hovoriť o možných ťažkostiach alebo nezrovnalostiach e, po prvom roku uplatňovania druhý cieľ pozrieť sa a vyhodnotiť e, samotný rámec tohto e, nového akčného plánu, keďže to bol zatiaľ iba rok ja o tom až tak vo svojej prezentácii pojednávať nebudem, ale mám oddelenie, kde sa hovorí o tom, čo sa môžeme poučiť z prvého akčného plánu a komparatívne porovnania s inými regionálnymi organizáciami. To by mohlo byť zaujímavé pre vás pozrieť sa na to, čo sa bežne e, zohľadňuje v rodovej oblasti tomto kontexte. A tretí cieľ vyvodiť závery a naznačiť možné kroky na zlepšenie um, toho, čo sa robí na európskej úrovni. Keď som pripravovala túto správu, tak boli dva faktory, ktoré eh, ovplyvnili výber metodiky, najskôr eh, časový rámec, teda iba eh, jeden rok uplynul čo znamená, že nebolo až toľko dostupných údajov a taktiež e, možno, že chýbal aj ten potrebný odstup na zhodnotenie uplatňovania. Takže keď e, som sa pozrala na to, ako sa uplatňovali tieto politiky na komisii a na Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, tak treba e, povedať, že asi je prískoro na to, aby sa mohli vyvodiť nejaké konkrétne závery o uplatňovaní, aj keď snahy sú. My sme sa teda pozreli na hodnotenia e, rôznych e, aktérov, neštátnych think tankov a tak ďalej. A je tu aj monitorovacia správa e, e, Európskej komisie ESVČ, ale tu som dostala až trochu neskôr takže som využila aj dostupná, dostupné štatistické e, údaje OECD, UNDP a Eurostatu a hovorila som aj s think tankmi a mimovládkami na rôznych podujatiach e, v uplynulom e, roku, ktoré sa konali tu v Bruseli. To boli moje zdroje teda. Neviem, nakoľko je to jasné, tento e, graf. Ja som použila ukazovateľ o rodovej nerovnosti UNDP a snažila som sa to zorganizovať regionálne, tak ako to používa EÚ v finančných nástrojoch a snažila som sa ukázať na rozsah problému podľa jednotlivých, v jednotlivých regiónoch. A jasne vyplýva, že je tu naozaj obrovský rozdiel, ktorý by bolo treba zo uzavrieť a to, čo sa spravilo doteraz, e, naznačuje, že je to mimoriadne dôležité. Hlavné závery alebo zistenia úspechom je pochopenie významu tejto e, otázky. E, nový akčný plán pre rodovú rovnosť zodpoveda normám, ktoré platia aj napríklad pri e, mierových akciách alebo e, akčných e, humanitárnych plánoch do roku, rokov 2019. Vyplýva to z predchádzajúceho akčného plánu, pretože tu ide o snahu rozšíriť to na všetky externé počiny EÚ zohľadňuje sa aj úloha mužov ako aktérov pri rodovej rovnosti. Hovoríme často o ženských právach, ale aj muži tu zohrávajú úlohu. A e, akčný plán pre rodovú rovnosť e, číslo 2 to e, jednoznačne zohľadňuje. A potom ciele a prepojenia. E, to znamená, že v zahraničnej politike je tu možno, že lepšie zohľadnenie tohto aspektu aj spolupráce s misiami v jednotlivých e, krajinách, misiami ESVČ, e, jasné zameranie na štyri ciele tematické piliere, tak ako sa to nazýva, boj proti akémukoľvek násiliu páchanom na ženách, e, posilnenie e, ekonomickej, sociálnej situácie, horizontálny pilier e, zmena možno, že kultúry v rámci inštitúcií okrem iného. Bol dosiahnutý veľký pokrok pri EÚ e líderstve a pôsobení v partnerských krajinách, e, hlavne na vysokej politickej úrovni. Bola veľká podpora zo strany komisára Mimicu a vysokej predstaviteľky Mogheriniovej. V Bruseli je jasný kontaktný bod tak na DEVKO ako aj ESVČ a aj na delegáciách boli e, určení zodpovední za túto oblasť, tak aby sa vždy na, túto rodov, na tento rodový aspekt pamätalo. Veľké zameranie aj na zmenu v rámci e, európskych inštitúcií, zmena myslenia alebo kultúry. Tu asi bola dosiahnutá najväčšia zmena. Akčný plán pre rodovú rovnosť číslo 2 sa zasadil za jednoznačnú zmenu, hlavne preto, že e, sa tu robia rôzne školenia, to sa deje na rôznych delegáciách, ale aj na úrovni členských krajín, generálnych riaditeľstiev a, aj mm, vedúcich oddelení. A to školenie teda je veľmi pozitívne. Taktiež sa zlepšila spolupráca, lepšia koordinácia medzi inštitúciami EÚ v Bruseli a delegáciami v jednotlivých krajinách a lepšia koordinácia aj medzi inštitúciami a členskými krajinami na delegáciách sa lepšie identifikujú tematické ciele a potom sú lepšie aj správy, tie výročné monitorovacie. Konzistentne sa monitorujú príslušné aktivity. Tam sa tiež dosiahol výrozný pokrok v, por- v porovnaní s prvým akčným plánom pre rodovú rávnosť. tak eh, naozaj to bolo možno, že iba dobrovoľné E, v rámci toho nového akčného plánu je to už povinné každý rok a vyplýva to e, z rodovej analýzy, ktorú e, uskutočňujú všetky delegácie a tiež členské krajiny. Nástroje ktorými skúmame tento rozdiel, jasne identifikujú, ktoré delegácie dosahujú pokrok a ktoré nie. A e, na základe toho, ako sa správa rozvíjala, možno tiež veľmi jasne vidieť, v ktorých častiach rod bol integrovaný do aktivít a kde nebol. A tiež sa dosiahol istý pokrok e, v usmerneniach k implementácii relevantných aktivít a e, rovnako bolo vypracované usmernenie, ktoré bolo zaslané delegáciám Európskej únie, avšak týka sa najmä aktivít DEFCO z minulého marca konkrétne, ale niektoré opatrenia boli podniknuté aj tak, ako to e, vlastne naznačuje Gap to Framework. A e, tu Treba pripomenúť, že prebiehajú stretnutia s partnermi a je snaha prehlbovať nezávislosť monitorovacieho procesu, teda e, konzultovať veci aj s mimovládnymi organizáciami a nespoliehať, nespoliehať sa len na informácie o členských štátov a delegácií EÚ. No a vy, e, bol vytvorený helpdesk v Bruseli na úrovni ústredia, ktorý poskytuje podporu delegáciám EÚ. Záverom k vyčleneným financiám. Teda rozpočet bol sprístupnený vo výške asi 100 miliónov eur doteraz na konkrétne opatrenia. A ak skúmame štatistické informácie, ktoré poskytla eh, komisia vo svojej eh, ročnej správe EAS, tak e, tam sa uvádza, že takmer 60% DGDF a DGNIR, teda ich aktivít, je zameraných e, primárne na podporu e, rodovej rovnosti. No a ako možno viete, nedávno došlo k rozbehnutiu globálnej, iniciat- globálnej rodovej iniciatívy EUSN a my ju teraz analizujeme a zistíme, ako by sme ju vedeli využiť. Myslím, že celkové posolstvo je jasné z hľadiska e, toho, čo sa dosiahlo. Teda myslíme si, že ideme správnym smerom. Máme teda angažovanosť, e, hoci je možno teraz ešte príliš skoro, aby sme vyvodzovali nejaké konkrétne závery o tom, či e, je to už vec Ehm, etablovaná alebo zatiaľ nie. Našli sme aj nedostatky a ehm, e, hlavné z nich e, sa týkajú toho, že sú zatiaľ aj nedostatočne rozvinuté témy a keď som sa rozprávala s ľuďmi o tejto veci, tak e, som mala pocit, že DG Devko je ďalej v EAS než kolegovia z toho druhého generálneho riaditeľstva a e, tu e, osobitne v oblastiach e, nazvaných ženy v stave zraniteľnosti a ženy v mierových rokovaniach a mediácii. Mm, tieto témy sú teda mm, najviac nerozvinuté. A ďalej je tu chýbajúce spojúko v oblasti obchodu. Tam mnohé informácie sú utajené, takže nevieme, čo sa tam vlastne deje. E, komisia a EAS e, tiež dokumentárne potvrdzujú, že mnoho týchto informácií skutočne je v režime buď utajené alebo obmedzeného šírenia, takže ťažko možno vyvodzovať nejaké závery. Ďalším problémom je teda chýbajúce, sú chýbajúce informácie e, v prepojení obchodu a rodu. A tu, um, ak skúmame hlavnú stratégiu obchodu Európskej únie, teda pre obchod a investície, tak sa tam, tak sa tam ženy nespomínajú. nespomínajú. Obchod je e, záležitosť, ktorá sa týka žien, a teda rodových otázok, aj pozitívne, aj negatívne. A um, pre stratégiu, ktorá sa považuje za akési jedno kontaktné miesto pre všetky e, otázky týkajúce sa rodu, rodov, je to škoda. Ďalším nedostatkom je fakt, že e, sa správa sústreďuje skôr na kvantitu než kvalitu. Takže ak sa pozrieme na e, tie monitorovacie aspekty správy, tak je tam veľa detailných informácií, ktoré hovoria o tom, ako sa pokrok podarilo dosiahnuť, ale nevieme, do akej miery tie projekty ovplyvňujú príjemcovské komunity, či projekty, ktoré boli zvolené a príjemcovia, ktorí vlastne boli e, určení za beneficientov, e, z toho profitovali, teda k akej zmene došlo reálne v teréne, toto nie je až tak dobre zmapované. Tiež v situáciách, ktoré sú možno trocha zložitejšie, teda krehké štáty alebo situácie po konflikte, chýbajú konkrétne ciele implementovaných aktivít a javí sa, že vo všeobecnosti aktivity, respektíve tie rodové otázky, sú, dá sa povedať, na vedľajšie kolej. No a ďalej mnoho e, tých aktivít, e, o ktorých sa tu hovorí, je koncipovaných veľmi zoširoka a nie je možno až tak e, jasné, aké konkrétne e, výsledky tieto aktivity prinesú po svojej implementácii. Ehm, aké možné e, kroky by sa dali podniknúť v budúcnosti, aby sme v tejto oblasti dosiahli pokrok a aby otázky rodové sa dostali hlbšie do, ehm, do politiky Európskej únie. My často počúvame o určitom vládnom prístupe. Teda prebiehajú snahy na prepojenie aktivít a politík na úrovni vlád na vládnej úrovni, pričom podobný prístup by sa dal uplatniť na úrovni spoločnosti ako takej, teda mimovládne organizácie by mohli spolupracovať s podnikmi a inými mimo vládnymi aktérmi, či už z občianskej spoločnosti alebo podnikateľského prostredia. Pričom je treba uznať, že to nie je až také jednoduché e, v priestore, kde, alebo teda tam, kde sa priestor pre občianskú spoločnosť skôr zužuje. Tu experti tvrdia, že ak by sa mimovládne organizácie cítili menej izolované v domácom prostredí, tak by e, sa dali, tak by vlastne mohli požívať lepšiu ochranu štátu, avšak e, tu e, je napríklad dôležitá situácia občianskej spoločnosti na Západnom Balkáne, ktorá po konflikte vlastne zatiaľ je ešte nedostatočne rozvinutá. Ja som počula viackrát, že Európska únia by mala e, podporovať vzťahy s vládami skôr než len poskytovať financovanie. Teda do istej miery treba e, vstúpiť aj do akéhosi politického záväzku. Podobne e, sa domnievame, že súkromný sektor by mohol zohrávať väčšiu úlohu. Toto je graf, ktorý pracovala spracoval inštitút McKinsey nedávno a cieľom je e, dokázať, že súkromný sektor má veľkú úlohu, ktorá teda môže zohrať veľkú úlohu v podpore rodovej rovnosti a um, prehlbenia moci žien. Takže tu je určite veľká ekonomická príležitosť, e, ktorá vyplýva zo zlepšovania parity medzi mužmi a ženami. A e, ako ukazuje tento graf, e, veci tak ako sú teraz, ten výhľad do roku 2025, čo sa týka HDP, globálneho HDP, ak by ženy sa um, podielali na ekonomické činnosti prakticky dvojnásobne než v súčasnosti, teda dosiahli podobnú úroveň ako moži, tak by došlo k celkomu zvýšeniu uh, celosvetového HDP o 28 biliónov dolárov. Ďalšie príležitosti na možné kroky spočívajú v tom, že je tu možnosť e, presadenia hĺbšieho politického záväzku a jeho pretlmočenia do reálnych e, činností, reálnych krokov, čo znamená, že rod by mal byť prioritou na všetkých úrovniach a experti tvrdia, že v súčasnosti skôr vidíme tú situáciu tak, že politiky e, rodového mainstreamingu sú čisto formálne a keď sa vlastne uplatňujú v praxi, tak e, sa e, pozornosť venuje najmä tým inštrumentálnym, úplne základným otázkam, napríklad vzdelávaniu a e, rodičovskej starostlivosti, alebo teda, pardon, zdraviu matiek, ale otázky týkajúce sa napríklad dopravu, dopravy a polnohospodárstva sú odsúvané nabok, hoci tam zatiaľ rodová rovnosť zďaleka nie je dosiahnutá. No a potom je tu otázka ďalšieho optimalizovania monitorovania, čo v praxi znamená, že rodové analýzy by mali byť e, k dokumentom pripájané skôr, než do nich integrované. A v mnohých e, prípadoch štatistiky a dostupné údaje nie sú dostatočne hĺbkové na to, aby sa e, podarilo identifikovať tie oblasti koncentrácie v Európskej únii, čiže toto je jedna z vecí, kde bude treba situáciu výrazne zlepšiť. No a e, zároveň treba požadovať, aby došlo k rodovej rovnosti aj v otázke, teda pri obchodných rokovaniach a pri monitorovaní dodržiavania obchodných zmluv. Tu mnohí experti hovoria o lepšej dokumentácii rodovej dynamiky vzhľadom k zmenám v službách, v celkovej, e, v celkovej ekonomike. A e, v súčasnosti to napríklad posudzovanie vplyvov nezohľadňuje. Iní experti e, tiež tvrdia, že je potrebné pracovať na podmienkach zamestnávania žien a tým aj napríklad podmienkach ktoré sú zakotvované do e, rámcových dokumentov ILO, teda Medzinárodnej organizácie pre prácu. E, jedna vec, ktorú e, monitorovacia správa Európskej komisia a EAS uznáva, je nedostatok adaptácie na miestnu realitu, čo je fakt, ktorý vyplýva z rôzneho politického, geografického a historického kontextu, kontextu ktorý vplýva na ženy rôznym spôsobom. Teda my, keď komunikujeme s partnerskými krajinami, tak na papieri síce to možno vyzerá podobne, tá situácia, ale v praxi treba chápať, že každý región, každá krajina e, má svoje vlastné inštitúcie právne, aj kultúrne, určitú históriu a miera e, súladu, miera plnenia medzinárodných záväzkov je rôzna. Ak by sme politiky prispôsobovali týmto špecifikám, tak by sme dokázali lepšie zaangažovať nielen občianskú spoločnosť, ale aj vlády e, a presvedčiť ich, že reforma je nielen potrebná, ale aj možná. E, úlohu delegácií Európskej únie treba e, formulovať jasnejšie. Po Lisabone totiž tieto delegácie majú rozšírené, rozšírenú pôsobnosť, môžu napríklad rozvíjať dialog s miestnymi aktérmi a vládou, Eh, podporovať a zabezpečovať technickú asistenciu v partnerských krajinách. Sú akýmsi prvým kontaktným miestom eh, v komunikácii s týmito partnermi. No a eh, tieto delegácie, aby tieto úlohy mohli splňať, potrebujú príslušné ľudské zdroje, avšak mali by vnímať ženy ako aktérky a nie ako obete. A tu je potrebné napríklad podporiť prienik žien do justície, e, podporiť ich účasť e, vo verejnom priestore, vo verejnom konaní, napríklad aj vo výskume a vede. A teraz ešte dve posledné záležitosti e, zintenzívnenie vzdelávania, ktorým by sa dalo dosiahnuť to, že nielen osoby, ktoré sa priamo zaoberajú rodovou rovnosťou, ale aj osoby, ktoré napríklad pracujú v strednom manažmente, v komisii alebo v delegáciách, e, budú fundovanejší a takisto by takéto vzdelávanie sa mohlo poskytovať mimovládnym organizáciám, partnerským krajinám, rôznym aktérom tam. A e, treba samozrejme neustále vychádzať z toho, že ide o dlhodobú snahu a správa komisie AES to aj takto podáva. A aby sa podarilo, aby sa, aby sa zabezpečilo, že tieto snahy um, budú úspešné, je potrebné pre tieto, pre dosiahnutie týchto cieľov stanoviť uh, jasný harmonogram. Vo všeobecnosti by som však uh, um, povedal, že tento záver by bolo možné formulovať tak, že e, sú položené dobré základy preto, aby sa rod a otázky rodu, rodové otázky premietali do činnosti zahraničnej služby Európskej únie a, ehm, a tá správa, ktorú publikovala komisia spolu z EAS, e, spočíva naozaj solidnom výskume a výsledky sú takisto veľmi akceptovateľné. Ja by som vám chcela poďakovať e, pani doktorka za prezentáciu. A teraz by som chcela poprosiť eh, poslankyne, ktoré sa chcú vyjadriť, aby eh, poslancov ktorí sa chcú k tomuto vyjadriť, položiť prípadne otázky, aby to urobili. Ak nie, tak by sme prešli k nasledujúcemu bodu nášho programu. Ide o implementáciu spoločného pracovného dokumentu e, rovnosť pohlaví a prehlbenie moci žien, transformácia životov dievčat a žien prostredníctvom vonkajších vzťahov Európskej únie 2016-2020. spravodajkyňami sú tu pani Linda McEvena, a Dubravka Švica. Um, ehm, ja by som teraz chcela eh, odovzdať slovo našim spoluspravodaj, našej spoluspravodajkyni pani Linde McEven. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem aj za to, že ste zorganizovali toto spoločné, túto spoločnú rozpravu medzi našimi dvomi výbormi. Chcela by som poďakovať doktorke Anidisovej za jej štúdiu, ktorá e, mne poskytla veľmi cenné informácie pri spracovaní našej správy. E, pani Dubravka moja kolegyňa tu dnes nemôže byť, ale iste tieto slova e, platia aj pre ňu. Ja musím povedať, že ten, to, toto je správa o implementácii. Je to tým pádom troška komplikovanejšie, ale kolegyne, musím to zdôrazniť. My tu nehovoríme o tom, či by mal byť nejaký akčný program eh, a ako by mal vyzerať. To sme robili minulý rok. My sme túto diskusiu už absolvovali, aký, aký, by, aký by mal byť náplň. A teraz riešime, či ideme správnym smerom a či by nebolo dobré niečo zlepšiť. No a po jednom roku je to troška komplikované. To už som povedal. Ja by som chcela pripomenúť, prečo vlastne máme takýto nový program pre rodové otázky, je to akási verzia 2 tohto programu. Pro, problém s tým starým programom bol ten, že išiel, išlo veľmi úzky program, ktorý sa uplatňoval, uplatňoval len na DGDF. -ko. Teda nešlo o celú vonkajšiu službu Európskej únie a to bol teda hlavný problém. No a Išlo zároveň len o akési odškrtávanie e, bodov na zozname a delegácie, ktoré sú našimi veľvyslanectvami v každej krajine, tak tie e, často nominovali jedného pracovníka, ktorý obvykle, išlo teda o ženu najmladšiu, najmenej e, skúsenú ženu, ktorá teda vykonávala tieto, tieto povinné kroky, išlo naozaj odškrtávanie nejakého zoznamu. A ja si myslím, že veľmi často v našom politickom dialogu sa tieto otázky neobjavuje. Skrátka to nie je niečo, s čím sa hrajú tie veľké tí, tí veľkí chlapci a veľké dievčatá, toto bola len taká väčšina vec, no, e, taká vedľajšia vec. A teraz v tomto novom akčnom pláne sú tri tematické oblasti. Ehm, psychologická integrita, podpora ekonomických práv e, a zastúpenie v parlamente žena, deti, žena dievčatá, e, hlasy participácie. No a osobitne je tu veľký dôraz na inštitucionálnu zmenu. Teda toto je vec, otáz, otázka toho, že by sme mali celý ten stroj Európskej únie prispôsobiť tak, aby zohľadňoval túto veľmi dôležitú záležitosť. No a potom sú to najväčšie zmeny v tom kultúrnom posune, eh, ku ktorému došlo, alebo do, dochádza. No a eh, my sme hovorili, a teda chceli by sme, aby sa toto otázkou zaoberal priamo ambasádor a nie teda nejaký mlad, menej skúsený pracovníci. No a eh, dnes 85 našich útvarov s týmto súhlasí. No a potom je tu niekoľko záverov alebo veci, o ktorých sme hovorili, e, analýzy e, rodových otázok podľa jednotlivých krajín. Neviem, koľko z nás videlo takéto analýzy, aby sme mohli klásť otázky, pretože mnoho kolegyň a kolegov minulý týždeň bolo na misii, ale tieto analýzy sa k nám ako sa nedostávajú a mali by, mali, mali by sa šíriť, mali by sme o nich vedieť. Ak e, E, teda chceme e, dosiahnuť zmenu, treba stanoviť určité minimálne štandardy mainstreamingu a treba merať, koľko našich projektov reálne rieši e, tieto rodové otázky. Takže ak meriame úspech projektu, tak musíme kvantifikovať, koľko žien a dievčat z neho mal prospech. No a otázka, ako som povedala, nie je opakovať to prečo, prečo vlastne by sme mali eh, stano, stanovať nejaký program rodovej rovnosti, ale mali by sme sa zaoberať tým, či ide správnym smerom eh, a kontrolovať, eh, či opatrenia majú zmysel. A ja spolu s pani Švíkou, Šujcov som sa rozprávala s mnohými veľvyslancami Európskej únie a ja by som chcela poďakovať komisii. Tí veľvyslanci teraz do Bruselu vlastne sa prichádzajú a stretávajú sa raz ročne a ja dúfam, že na týchto každoročných rokovaniach budú hovoriť aj o rodových otázkach. Určite to vec, ktorou by sa mali zaoberať. Takže sme sa stretli s niektorými veľvyslancami, museli sme počkať a rozdelili sme odporúčania do troch eh, kategórií a jedno z odporúčania pre komisiu a pre SČV, potom pre delegácie a potom odporúčania pre samotný parlament. Pre Európsku komisiu myslím si, že sa to uberá správnym smerom. Vidím ľudí z DGF, Jean Louis Dile. Myslím si, že odvedol vynikajúcu prácu, ale myslím si, že potrebujeme vidieť tiež ďalšie externé riaditeľstva, aby boli zapojené. Nie je to len DG Devco, je to aj DG Trade a tak ďalej ďalšie riaditeľstva musia byť teda do toho zapojené a treba určiť, kto je tam zodpovedný. Potrebujeme si ich vypočuť. Potrebujeme skutočné zapojenie od samotných eh, komisárov. Počuli sme, že eh, to bude presadzované určite eh, v niektorých portfóliách, ale myslíme si, že to potrebujeme naprieč celým spektrom. Bola som nedávno v Bangladeši tam je potenciálny problém, ktorý sa týka najmä teda medzinárodnej organizácie pre prácu a e, pracovných noriem. E, viac ako 90 pracovníkov tam sú ženy. E, stávajú sa vlastne živiteľkami rodiny a potrebujú našu podporu. A ja súhlasím e, s doktorkou Ioannides, keď povedala, že potrebujeme ženy e, vnímať ako aktérky nie ako obete. Potrebujeme ich v tom svetle aj podporovať. E, počuli sme e, ohľadom HDP. Ja som bola tiež minulý mesiac v Kenii. Tam sme sa stretli s miestnymi ženami z miestneho parlamentu a pýtali sa nás, že aké rady nám môžete dať a ja som im povedala, že vy nemusíte povedať, že ako vás môžeme podporovať. Myslím si, že Skutočne je pokrok v istých krajinách, sú zmeny, ktoré musíme podporovať. Potrebujeme zmeny tiež v centrálnych delegáciách. 85 delegácií 58 projektov má tiež taký rodový rozmer. A delegácie, ktoré žiadali o priority a e, zvolenie si nejakého cieľového, kľúčového piliera, No už to je dobré ako začiatok, ale zaujímalo by nás, či by si mali zvoliť viac než len jednu prioritu, pretože väčšinou sa to vyberá ako násilie páchané na ženách, ale my nechceme vnímať ženy len ako obete, ale ako vlastne aktérky zmeny. A preto asi by priority mali byť rozšírené. Ako ste povedali, chceme to rozšíriť tiež na oblasti ako doprava a Eh, zdravotníctvo. Ja som eh, pracovala eh, pre organizáciu miestneho rozvoja, predtým, som sa stala europoslankyňou a keď sme sa pýtali žien, aký by mal byť systém dopravy, tak sme dostávali iné odpovede než od mužov. A myslím si, že to treba tiež zohľadniť. Potrebujeme skutočne to presadzovať a, a tiež bankovníctvo, financie. Ženy by mali byť konzultované aj v týchto oblastiach. A pokiaľ ide o rodové analýzy, po krajine eh, od krajiny k krajine, len 43% krajín to vykonáva a možno by nám komisia mohla povedať, ako eh, zvýšiť toto percento a eh, tiež, či sa komisia dostáva k takýmto dokumentom, k výsledkom a či je to skutočne nejaký živý dokument, s ktorým sa pracuje a nielen odškrtnuté poličko. Rodová analýza, analýza sa musí robiť v so eh, spolupráci s miestnymi ženskými organizáciami, organizáciami občianskej spoločnosti. Eh, skutočne tam musí byť zohľadnená širšia perspektíva, ale tiež eh, musíme sledovať odporúčania parlamentu. Potrebujeme poukázať na tieto otázky, keď napríklad predsedáme delegáciám a musíme sa spýtať, čo sa deje v otázkach rodovej rovnosti. Napríklad kolegyňa, ktorá bola minulý týždeň vo Washingtone, povedala, že ďalší kolegovia v delegácii prevracali očami, keď sa spýtala na rodové otázky. A myslím si, že skutočne musíme tomuto venovať pozornosť. Ak by to parlament zvážil, že by sme mali mať takúto správu, možno by sme mali mať tiež výročnú debatu o pokroku a mohli by sme vlastne e, podávať informácie o pokroku, možno každé 3 alebo 5 rokov. O tomto by ste mohli možno popremýšľať, pani predsednička. Ako som povedala, a možno teda už úplne na záver, možno mm, na komisiu, máme e, udržateľné e, rozvojové ciele a ako je to zosúladené s týmito cieľmi, to by bolo tiež užitočné povedať. A ako som si všetkých vypočula, teda predchádzajúcich rečníkov, rozmýšľal som nad tým, že jedna zo zmien v tomto akčnom pláne e, by sa mala týkať aj členských štátov, pretože samozrejme majú svoje e, programy a možno by sme mali tam dodať taký bod, že členské štáty by mali spolupracovať eh, s inštitúciami EÚ. Čiže takéto sú naše odporúčanie a teším sa na diskusiu s kolegami. Ďakujem pani spoluspravodajkynia a pani spolupredsedníčka. Teraz chcem odovzdať slovo pani Dobrovka Šojc z spolu, spoluspravodajkyni a pani teda pani Dubravka Šojcu teraz nie, pani Kozlovská Radevič ju nahradila. Ďakujem pekne, pani predsednička, a ďakujem pani Linde McEwen za výborné zhrnutie, e, skutočne veľmi dobré slova, e, ktoré sú dôležité. Ja súhlasím s každou vetou. Skutočne je to veľmi dôležitá správa a veľmi dôležitá téma chcel by som sa ospravedlniť eh, za to, že Dubravka nemôže byť prítomná, nemôže, nemohla prísť na stretnutie, ale uh, chcela by som teraz prečítať jej uh, vyhlásenie. Požiadala ma, aby som uh, sa poďakovala všetkým, ktorí intenzívne pracovali na tomto tomto, tejto otázke. Ako viete, ženské práva sú zakotvené v zmluvách EÚ a mali by byť presadzované v budúcich projektoch a plánoch EÚ. Eh, akčný eh, program eh, globálny akčný program by mal predstavovať ambiciózny prístup k rodovej rovnosti. Naši kolegovia Dobrovka Šojca ako i Linda McEwen chceli poukázať na pokrok, ktorý bol zatiaľ dosiahnutý, vypracovali správu a zdôraznili to, že zatiaľ ešte len jeden rok ubehol od platnosti e, tohto akčného plánu a tiež zdôraznili to, že tento dokument je skutočnou príležitosťou pre EU napredovať v oblasti rodovej rovnosti Okrem toho e, tiež e, prednesli e, konštruktívne odporúčania pre Európsku komisiu, pre delegácie, Európsky parlament a pre väčšie zapojenie občianskej spoločnosti, minimalizáciu byrokraciu, rozvoj online reportingu a tiež zapojenie aktívnu účasť žien v politickom živote. E, Dobrovka by chcela zdôrazniť, že sa teší na vaše návrhy a pripomienky a je presvedčená, že aj dnešné stretnutie prispeje k tejto správe a k rodovej rovnosti. Tiež by som chcela dodať niekoľko slov. V prvom rade súhlasím úplne s tým, že zmena jazyka a kultúry je potrebná. A e, začať hovoriť o ženách ako o aktérkach, nie len o obetiach. To je veľmi dobrý postoj a veľmi dôležitý, predovšetkým v rozvojových krajinách, pretože niekedy náš jazyk nemusí byť pre nich pochopiteľný. Preto je dôležité zamerať sa na tie veci, ktoré sú skutočné a veľmi dôležité veci pre rodiny, napríklad keď hovoríme o e, ženských, o právach žien, ako právach pracujúcich. E, to je niečo skutočne základné. Ženy sú často ekonomicky vykoristované, využívané. Takže pomoc im bojovať za svoje práce, práva ako pracujúcich, to by určite malo byť jedným z cieľov tejto aktivity. A vo všeobecnosti, keď hovoríme o implementácii, to je úplne kľúčové. Určite môžeme mať rôzne prázdne deklarácie a je ťažké, ale nie je nemožné mať niečo na papieri, ale oveľa ťažšie je aj niečo v skutočnosti zrealizovať. Takže táto zamerať sa na implementáciu je veľmi dôležité. Ďakujem pekne obom spravodajkyniam, gratulujem im a rada by som povedala, že ten spôsob, akým pracujete e, prosím som stretnutí s e, veľvyslancami, myslím si, že v tomto by ste mali pokračovať. Gratulujem. Ďakujem pani Agneška Kozlovská-Revič. Teraz by som chcela dovzdať slovo e, tieňovým spravodajcom Pani Marcelisi, pán Marcelisi, please. Ďakujem pekne. Eh, som teraz eh, dvojnásobný eh, tieňový spravodajca aj v mene pána Jordi Sole, ktorý je tieňovým spravodajcom za FAM. V prvom rade by som chcel povedať, že sa tešíme z tých pokrokov, e, ku ktorým dosia, e, došlo, teda bol to taký zásadný pokrok naozaj medzi GAP 1 a GAP 2 a myslím si, že by sme mali samozrejme to vnímať pozitívne, ale tiež pripomenúť to, že ešte treba urobiť veľa práce e, napríklad tiež ešte nemáme tzv. gender champions, obhajcov E, rodovej rovnosti respektíve tiež sú tam niektoré veci, ktoré sa ešte nespustili. Preto musíme e, samozrejme tešiť sa z toho, čo sa dosiahlo, ale nezabúdať na to, čo ešte pred nami, e, tá, tá práca, ktorá ešte pred nami je. Tiež snažiť sa umožňovať a uľahčovať výmenu dobrej praxe, príkladu dobrej praxe a tiež tzv. streamlining čiže zjednodušovanie e, existujúcich postupov. E, momentálne monitoring nie je e, najjednoduchší. Sú veci, ktoré momentálne nie sú v centre záujmu a mali by sme im venovať väčšiu pozornosť. Tiež pokiaľ ide o obchod a rod, rodovú rovnosť, e, to je skutočne e, vážna vec. E, existujú obchodné výmeny s krajinami, kde vieme, že dochádza k závažným porušovaniam ľudských práv, napríklad ako Mexiko a tiež v kontexte dohody s Mexikom. Myslím si, že musíme k tejto téme pristupovať veľmi zodpovedne. Tiež e, pripomenúť úlohu ženy e, ženy ako obetí v utečenskej kríze. Sú to predovšetkým ženy, ktoré trpia v procese migrácie a preto si myslím, že by mali byť našou prioritou. Tiež by som bol rád, keby sme viac zdôraznili nielen ten e, pozitívny e, pokrok, ktorý bol dosiahnutý, ale tiež venovať väčšiu pozornosť e, našej možnosti možno postihovať tie krajiny, ktoré neplnia ciele GAP 2 a tiež mileniové ciele poprosím vás ešte o strpenie, aby som mohol dokončiť svoje vystúpenie. A ešte jedna veľmi dôležitá téma. Ak chceme dosiahnuť, e, aby tento e, akčný plán napredoval, nejde len o lepšie vzdelávanie existujúceho personálu, ale tiež jednoducho o to, aby sme mali viac ľudí, to znamená, aby bolo do toho zapojených viac ľudí, pretože momentálne sú to možno ľudia, ktorí sa venujú iným veciam a potom sú im pridelené tiež rodové otázky a samozrejme potom tieto rodové otázky berú ako takú sekundárnu vec. Preto vravím, zvýšiť počet e, ľudí, ktorí sa týmto veciam venujú. Ďakujem pekne a môžete počítať so mnou aj s Jordym na príprave tejto správy. Ďakujem pekne, Julie. Ja teraz hovorím v, v mene kolegyne Liliany Rodriguez, ktorá sa ospravedlnila, nemôže tu byť prítomná na tejto výmene názorov, čiže prečítam, čo tu napísala. V prvom rade by som sa rada poďakovala spravodajkyňam za ich prácu. Myslím si, že je to dobré východisko. Ako vieme, sme v prvom roku implementácie akčného plánu pre rodovú rovnosť a preto je teraz čas, aby sme sa pozreli na to, čo robíme dobre a čo ešte musíme zlepšiť. A myslím si, že ešte stále je čas, aby sme niečo zlepšili. Ehm, treba určite zmeniť ehm, kultúru myslenia a e, určite sa dosiahli aj pozitívne veci, ale bez zmeny e, tej kultúry, pozitívnej kultúry v EÚ nemôžeme tento pokrok, tento pokroku následovať alebo napredovať. Myslím si, že určite je tu jasné pripojenie aj medzi e, našou ďalšou prácu. Je tu viditeľná snaha a úsilie o väčšie práva e, a posilňovanie práv žien o spoluprácu, ale myslím si, že to nestačí. Ako štúdia EPRS ukazuje, GAP 2 sa neprimerane zameriava na kvantitatívne dáta a analýzy. Potrebujeme kvalitatívne údaje, ktoré budú objektívne aby sme videli riziká aj prínosy. Už bolo povedané, že tu prevažuje kvantita nad kvalitou a myslím si, že my by sme sa mali snažiť o kvalitatívne dlhotrvajúce zmeny a e, potrebujeme porovnateľné, merateľné ukazovatele. Niektoré z navrhnutých e, činností stiažujú meranie dosiahnutého pokroku a dosiahnutie cieľov. Ja som bola tento týždeň v Portugalsku s delegáciou FEM a zistili sme tam, že mnohé z miest a regiónov majú ambiciózne plány, pokiaľ ide o rodovú rovnosť, ale chýba im tam hodnotenie činnosti pri pretavení do praxe. A to je problém aj tu. Samozrejme je dôležité vedieť, ktoré sú tie navrhované aktivity a či sú implementované, ale ešte dôležitejšie je vedieť to, či sa dosahujú želané e, efekty a dopady. To znamená, že či sme na tej správnej ceste alebo treba niečo zmeniť. Nemôžeme zabúdať na rôzne kontexty a rôzne priority v rôznych regiónoch a krajinách. A aby sme toto dosiahli, potrebujeme presné údaje potrebujeme vedieť, ako nejaké opatrenie X prispelo k zníženiu napríklad e, ženskej obriezky alebo k zníženiu výskytu e, násilia v domácnostiach a podobne. Respektíve, ak niečo nefunguje, tak to musíme zmeniť. Potrebujeme tieto údaje. Teraz nám nie je jasné, že či tie existujúce aktivity sú tie žiadúce, pretože mnohokrát sa otázka rodovej rovnosti chápe v veľmi všeobecnom kontexte. A my potrebujeme konať veľmi konkrétne na miestnej úrovni. Podľa uh, správy o GAP 2017 e, je oveľa väčšia priepasť v nerovnostiach od roku 2006. Súčasná miera pokroku eh, si bude vyžadovať ešte ďalších 100 rokov na to, aby sa preklenuli eh, tieto nerovnosti, alebo v niektorých iných oblastiach to môže byť dokonca až 217 rokov. A takéto štatistiky budú užitočné len ak ukážu skutočné konkrétne zlepšenie v životoch ľudí. To nemôže byť iba niečo na papieri. Náš cieľ musí byť následovný. Eh, pretože inak táto snaha nebude stať za nič. Ďakujem pekne. A teraz poprosím komisiu. Chcete sa vyjadriť? Nech sa páči. Thank you. Thank you, Madam Chair. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem všetkým. Asi času mám veľmi málo, keďže sa pozriem na to, ako čas beží. Stručne Chcem sa poďakovať doktorke Johany Desovej za prezentáciu našej štúdie a priamo k veci, aby som ušetril čas odporúčania teda. Veľa nedostatkov. Chyba tam 22 delegácií. Um, áno, určite to je problém Dá sa to ale čas e, vysvetliť New York, e, Washington, Ženeva. Pri iných sa to až tak vysvetliť nedá, takže sa pokúsime o 100% krytie budúci rok a chýbajú aj dôležité napríklad generálne riaditeľstvo pre obchod. Už sa o tom hovorilo tak pri e, samotnej správe, ako aj pri tých e, samotných údajoch zaviazali sme sa možno nie k zav- e, riešeniam, ale k lepšiemu výkazníctvu minimálne. Zatiaľ iba 22 z 28 čienských krajín, 6 chýba, vyvíjame tlak, bol som na rade predtým, ako som prišiel sem, takže snažíme sa to dosiahnuť to, aby všetci podávali správy z tejto oblasti obchodné otázky. A hovorilo sa o tom nástroji v štúdii a ten nástroj by sme chceli lepšie využiť. Možno, že sa spýtať e, generálneho riaditeľstva pre obchod, prečo sa do tejto správy nezapojili, pretože presne o to ide. Zohľadňovanie rodového aspektu pri politikách v obchode sú e, takéto oblasti. Aj v iných sa sa snažíme o tak kvalitatívne ako aj kvantitatívne zlepšenie, čo sa týka kvantity. Máte pravdu a nemôžem to poprieť, ale pred kvalitou potrebujeme kvantitu, teda údaje. A, a rozlišené podľa pohlaví, pretože inak sa nedá zhodnotiť dopad na nejakú politiku, program alebo opatrenie. Ďalšia vec. Porovnávanie napríklad Zambie, ale Stredoafrickej republiky. Mm, možno, že to nebude až tak e, porovnateľné s inými krajinami, nad tým sa budeme tiež musieť e, zamyslieť. Takže niečo e, realisticky porovnateľné, nemôžete porovnávať jablka s hruškami Čiže mm, nestavať jedno proti e, druhému. A už niektorí hovorili o SDG, o tých e, udržateľných rozvojových cieľoch. To sme sa, sa snažili, e, to zosúladenie, aby tu bola konvergencia medzi tými uh, ukazovateľmi realisticky odzrkadliť situáciu, ako sa my snažíme dosahovať ciele v rámci akčného plánu pre rodovú rovnosť, ale aj mm, v kontexte tých udržateľných e, rozvojových cieľoch. To je ten ešte vyšší cieľ. Mám ešte veľa čo povedať, ale nechcel by som hovoriť príliš dlho. Je to téma, ktoro, o ktorej by som mohol hovoriť hodiny, takže ak dovolíte, tak zatiaľ len toľko a Samozrejme, môžeme pokračovať pri ďalšom stretnutí. Ďakujem. Lehota na príklade pozmenujúcich, doplňujúcich no- e, návrhov 14. novembra do 5. po obede. Nadchádzajúce spoločné zasadnutia 4. decembra budeme sa zaoberať pozmenujúcimi, doplňujúcimi návrhmi, takže ďakujem všetkým prítomným aj spolupredsedničke Lindy McEwen. My teraz budem pokračovať v našom zasadnutí výboru FAM. A ďalším bodom je hlasovanie. Which, no, no, no, no, Thank you, thank you, thank you, thank you.